podporiť teda realizáciu tohto dohovoru Mercosuru a to podporí aj Parížský dohovor a väčší obchod znamená menšie bariéry a tým pádom naše zelené riešenie budeme môcť exportovať do celého sveta. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší e, rečník minúta, pani Skotka. To ďakujem, pani predsedajúca. Ehm, európsky vyjednávači sa radi stavajú do pozície lídrov v boji proti zmenám klímy, ale ignorujeme vedu a nehovoríme pravdu o klíme. Chceme do roku 2030 dosiahnuť nulové eh, uhlíkové emisie eh, a to znamená hlboké zmeny v celom, na celom európskom eh, kontinente. Ale pozeráme sa na to E, veľmi úzko a ignorujeme CO2 v tovare, ktorý sa dováža. Európska zelená zmluva nemá zmysel, ak ju neskombinujeme s obchodnou politikou. Prezident Bolsonaro vníma e, túto dohodu s Európskou úniou ako zelenú na ďalšie ničenie e, lesov a pralesov v Brazílii Potrebujeme osvietenú obchodnú politiku, ktorá zodpovedá tlakom na životné prostredie, ktoré je spoločným majetkom celého ľudstva. Ďakujem. A teraz pán Hakarajnen, dve minúty. Vážená pani predsednička, aj e, táto téma sa dostáva na program z iniciatívy zelených. Je to naozaj iluzorné. Majú túto, toto nutkanie venovať sa tejto e, e, problematike. Európa si ale stanovila príliš prísne a, nerealizovateľné klimatické ciele. Len sa z zdaníme, budeme zdaňovať do nekonečna a nič sa neudeje. Green Deal vychádza z dobrovoľnosti tie krajiny Mercosuru budú dotržiavať tieto ustanovenia kultúry tamojšie. Možno vôbec nie sú také pedantné a tieto nadmieru prísne ciele sa tak či tak nedajú dosiahnuť. E, Kato Kamas svoj prejav vždy končil rovnakými slovami. E, hovoril, že Kartágo je potrebné zrušiť a myslím si, že EÚ e sa tiež zničí sama. E, myslím si, že EÚ musí odovzdať e, moc suverénnym národným štátom, ktoré najlepšie vedia, čo robiť. Spojené kráľovstvo viac nebude zajacom EÚ a ja želám Britom veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Zahradil, minúta prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Bohužiaľ, rozpráva o obchodných zmluvách a o obchode všeobecne sa čoraz viac ideologizuje a politizuje. Ja som bol svetkom tohto už v minulom parlamente, ale teraz sa tá situácia ešte zhoršuje Nedávno sme čelili snahe odložiť alebo dokonca torpedovať vyslovenie súhlasu s obchodnou zmluvou s Vietnamom na základe vykonštruovaných obvinení. Teraz je na tapete zmluva s Mercosurom len preto, že lavica v Europarlamente nie je spokojná s tým, že v Brazílii vládne Bolsonaro, Miesto toho, aby sme hovorili o clekvotách, o zemepisných označeniach a všetkých veciach, ktoré súvisia s obchodnou politikou, riešime tu stále viac ľudské, prá- ľudské práva, pracovnú en- legislatívu a štandardy e, pre ochranu životného prostredia, ale to patrí iným orgánom Európskeho parlamentu a nie e, výboru pre medzinárodný obchod. Ak sme si na seba ušili Green Deal, rešpektujem to, ale rešpektujme, že iné krajiny si vybrali inú cestu. Ak s nimi nebudeme chcieť obchodovať, dostaneme sa do situácie, že pomaly budeme zavierať svoje obchodné hranice skoro s každým a to nie je možné podľa mňa. Vráťme preto rozpravu o obchode späť k obchodným témam. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník na minútu. Pani Matiaš, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Tento parlament e, na tomto zasadnutí e, prijal e, laureátov Sacharovovej ceny a vyjadril sa za ochranu amazonských prásov sa teraz pýta popoludní, či e, táto zmluva s Mercosurom je kompatibilná s našimi hodnotami. Nie je kompatibilná. Buď si vyberieme obchod alebo ochranu. Toto je len e, e, snaha nachádzať výhovorky a podľa mňa nie je možná kompatibilita v tejto zmluve. Toto znamená smrť pre Amazóniu je to vlastne odmena pre Bolsonára. A keď hovoríme nie tejto dohode, tak hovoríme nie Bolsonárovi. Je e, to zmluva, ktorá poškodí e, domorodcov a ľudské práva. Táto zmluva e, musí ísť do smeti. Bolsonár povedal, že sa stiahne z Parížskej dohody. No a buď sme teda príliš e, vy alebo e, veľmi naivní, ale ja som skôr na strane tých, e, čo žijú v Amazónii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz minútu a pol pán Salini. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré popoludne, pán komisár obchodné vzťahy medzi Mercosurom a Európskou úniou presahujú hodnotu 120 miliard. Je to veľmi dôležitá suma, ako povedal e, aj kolega Simon prednedávnom. A dnes e, už e, je to mimo tých obchodných pravidiel, ktoré o ktorých hovorili kolegovia. Ja sa e, čudujem, že zelení sa rozhodli zareagovať e, tak, ako zareagovali. Samozrejme, e, pre nich je zelená dohoda prioritou, ale zdá sa mi to neprimerané práve na tú argumentáciu. Myslím, že hrajú nebezpečnú hru. To znamená, hru na toho, e, kto e, sa vytasí so silnejšími slovami. Ale takto sa to nerobí. Green Deal to sú dve slova a deal znamená dohoda. Ak teda chcete argumentovať, e, musia to robiť všetci, alebo prijať odpovednosť za svoje slova. Tým sa vlastne chcete dohodnúť všetkých obchodných dohôd Znamenalo by to, že by sme mali e, zablokovať všetky obchodné dohody kvôli zelenej dohode. Chcete e, premeniť Európu na kontinent, ktorý je zavretý a neprístupný. Pre nás je však zelená dohoda niečo iné. My sme sa rozhodli, že budeme pracovať pre občanov, nie pre tie štyri hlasy, e, tak ako to robíte vy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz bie, pán Biedroň, minúta. E, pán komisár, zdedili ste veľmi problematický spis. Táto dohoda je napísaná nezrozumiteľne a my ju, jej nerozumieme, pretože dnes svet hovorí iným jazykom. Táto dohoda je Pandorina skrinka Pracovalo sa na nej 20 rokov, vychádza z predpokladov, ktoré už dnes neplatia. A v podstate sa tu kladú peniaze na ľudské práva a e, táto viera nakoniec spôsobila požiary v požiare v amazonskom pralese a porušovanie ľudských práv. A my túto dohodu podporiť nemôžeme. Nemôžeme podporiť e, e, túto pokryteckosť a naši ľudia výjdu do ulic proti takýmto dohodám. Treba teda urobiť všetko preto, aby sa táto dohoda e, prepísala moderným jazykom, jazykom ľudských práv a ochrany, ľudský, a e, ochrany životného prostredia. V opačnom prípade sa toho budú ľudia dožadovať na uliciach. My dávame ceny za ochranu e, klímy a ľudské práva a zároveň e, ustupujeme od týchto princípov v záujme mobilných telefónov a aut. Teraz pani Bilbao Barandika, minútu. Ďakujem. Zelená dohoda by mala zabezpečiť, že náš kontinent bude lídrom ekologickej transformácie. Dohoda s Mercosurom je prípad, e, v ktorom sa odkláňame od tohto princípu. Ak máme e, plniť e, Parížskú dohodu, nesmie to tak byť. Musíme prihliadať k tomu, aké dôsledky to bude mať pre amazonský prales a preto by som privítala takú dohodu, ktorá obsahuje zelenú e, dohodu. Máme tu vysokého predstaviteľa pre obchodnú politiku a treba e, upriamiť pozornosť na to, čo si o tomto všetkom myslia ľudia. Takže otázka je táto. Budeme mať individuálne aj kolektívne záväzky, E, ktoré e, budú naplnením e, toho, čo sme si stanovili v zelenej dohode. Pani Mec, minúta. Kolegyňa a kolegovia, my touto dohodou priamo prispievame k zvyšovaniu a zrychľovaniu spotreby na celom svete. Hovoria nám, že takýto obchod zabezpečuje rozvoj, ale to je klamstvo lebo z toho majú užitok len niekoľkí ľudia ale e, drancovanie e, prírody zhoršuje situáciu pre všetkých. Pokiaľ ide o Mercosur, tu ide o výmenu obrovských objemov mesa, ale obchod by mal byť vzájomnou výmenou toho, čo tá druhá strana nemá. Nemali by to byť komodity, ktoré sú ehm, vo veľkom množstve na oboch stranách. Takže tu ide len o zisk a je to plýtvanie zdrojmi, najmä v prípade takých produktov, ktoré sú náročné na e, zdroje, ako je hovedzie meso. Mali by sme e, sa skutočne snažiť za to, o to, aby e, sa tieto toky zmiernili a nie ich posilňovať. Ďakujem. A teraz pán Lebreton, dve minúty. Merci. Ďakujem pani predsedajúca. Zelená dohoda, ktorú predložila komisia, je veľmi ambiciozna, pretože mm, si stanovila cieľ e, uhlíkovej neutrality do roku 2050. Európska únia prejavuje svoju vôľu ísť príkladom pri uplatnení Parískej dohody o klíme pozornosť, e, teda zámer je e, chválihodný, ale nebude jednoducho to zrealizovať, e, keď máme dohody o voľnom obchode s celým svetom, tak vlastne Únia zrádza všetky svoje environmentálne ciele. Treba bojovať proti znečišteniu atmosféry, potrebujeme teda propagovať krátke dodávkové, teda krátke cesty dodania, využívanie lokálnych zdrojov, znižiť spotrebu kerozínu a palív ale tie dohody o voľnom obchode robia presný opak. Dohoda eh, Mercosur je symbolická, pretože je podľa Jean-Claude Junckera vlastne najväčšou obchodnou dohodou, ktorú kedy Európska únia uzatvorila. Týka sa to stoviek miliónov ľudí a miliard eur, ale je to takisto závažné pre životné prostredie vzhľadom na to, že Latinská Amerika je veľmi vzdialená od Európy a toto partnerstvo bude mimoriadne znečistujúce pre životné prostredie. Obsah toho o voľnom obchode obetuje ochranu životného prostredia takému nutkavému, mhm. eh, nutkavým pohnutkám, ex, pohnutkám exportovať naše industriálne produkty za eh, každú cenu. Áno, určite je tam kapitola, ktorá sa tvári, že chráni les a udržateľný rozvoj. Ale v realite Brazília ťaží v amazonskom pralese ako ešte nikdy predtým. Záverom, verná svojim ultraliberálnym ideálom. Únia obetuje environmentálne ciele biznisu, automobilovému, chemickému, farmaceutickému, telekomunikáciám, doprave a finančným službám. Tvári sa, že je niečo iné prosím som svojej zelenej dohody, ale opäť raz iba zaváza občanov. Ďakujem a teraz na minútu pán Prokačíny. Ďakujem pani predsedajúca tá dnešná rozpráva je veľmi zaujímavá. Ukazuje nám e, dve veci. Jednak e, postoj e, ochrancov životného prostredia, ktorý v podstate nadvezuje na ideológiu komunistického režimu, pretože obvinuje hospodárstvo a pracujúcich, ktorých ešte v minulom storočí chcel chrániť. A okrem toho sa tu hovorí o novej zelenej dohode, ale v podstate im o ochranu životného prostredia nejde. V podstate ich zaujíma jediná zelená farba, a to je farba e, peňazí. Európske štáty by mohli vďaka Mercosuru predávať e, napríklad auta s veľkým objemom a tak prispievať k ďalšiemu zhoršovaniu situácie životného prostredia v Južnej Amerike. A máme tu v podstate situáciu ako na nejakom obraze Pabla Picasa, ktorý dobre ukazuje pokrytectvo. Ďakujem. Thank you very much. Next speaker for one minute. Uh, Ďakujem pekne pani uh, Rego. Ďakujem pekne. Minulý týždeň sme tu v parlamente e, mm, mali predstavený e, program Európskeho zeleného dílu a síce s mnohými pozitívnymi e, stranami, ale aj s negatívnymi Dohoda Mercosur by mala eh, odrážať politiku Európskej únie, celý eh, rád eh, humanitárnych organizácií, ale protestuje, pretože je to dohoda, ktorá ráta s tým, že sa bude vymieňať tovar v obrovskej hodnote a samozrejme sa tým zvýšia emisie CO2, potom výrobu mesa, keď zohľadníme, to bude súvisieť s ďalším odlesňovaním amazonského pralesa táto dohoda má slúžiť e, a, a teda vlastne prispieje k e, normalizácii vzťahov vlastne s fašistom Bolsonárom a toto všetko pod plášťom politiky, ktorá sa tvári, že je zelená dohoda. A, e, my sa nemôžeme snažiť teda nechať veľké podniky ničiť našu planetu. Na minútu a pol kolega eh, Peters. Ďakujem pekne pani predsednička s európskym Green Dealom ostatného týždňa Európska komisia ukázala, že je najambicioznejšou komisiou v histórii. Zasadzujeme sa za trvalo udržateľný svet pre naše deti a musíme sa zamýšľať tiež nad ekologickými dopadmi našich politík a treba tie tab, to tabu prelomiť a jedným z nich je aj poľnohospodárska politika. To je súčasťou klimatickej politiky, to je správne, ale v eh, rámci tejto politiky musia byť eh, dodržiavané eh, veľmi striktné normy. Dovážané meso je veľmi znečisteným mesom, pretože sa pri ňom vypúšťa veľa CO2 tieto e, medzinárodné e, dohovory. O ne sa musí postarať e, samotný sektor, aby boli uzavreté. A preto je pre mňa a táto dohoda veľmi dôležitá. Uvádza sa tu, že tu budú práva na dovoz kvalitného hovedzieho mesa 99 tisíc tón. Zároveň konštatujeme, že uzlíková uhlíková stopa brazilského mesa je dvakrát taká veľká ako uhlíková stopa belgického mesa. Musíme importovať z Brazílie, keď tu zároveň podporujeme tento sektor, takže mali by sme sa na ekologické aspekty silnejšie zamerať. Ďakujem pekne. Na jednu minútu, minútu a pol, pán López, nech sa páči. Pani predsednička, Ďakujem, pán komisár. Kolegovia, dnes hovoríme o, o dohode medzi Európskou úniou a Mercosurom, ktorá si e, vyžaduje a zaslúži si e, intenzívnu diskusiu a budeme ju určite viesť v nadchádzajúcich rokoch. Ide o regionálne skutočné spojenectvo medzi Európou a Latinskou Amerikou. To by umožnilo nadviazať s 88% obyvateľstva obyvateľstva Latinskej Ameriky. to dohodu je to najväčší trh v Latinskej Amerike. Svet sa vyvíja a my hľadáme spojencov pri obrane inkluzívnej a spravodlivej globalizácie. V Amerike máme región, ktorý nám v tom môže pomôcť. Chceme, aby táto dohoda slúžila nie na vývoz výrobkov, ale k vývozu noriem a štandardov a obchodné dohody e, majú práve tento účel. Teraz diskutujeme o tom, čo sa deje v Brazílii, diskutujeme o Bolsonárovi. Mne je eh, prezident Brazílie eh, odporný. Mám podobné názory ako niektorí európsky politici, ale táto dohoda vznikla pred 20 rokmi a vtedy tam boli iní prezidenti, ktorí rokovali o tejto dohode. A čo nám umožní obchodná dohoda? Mať náročné normy a stabilný rámec, aby sme mohli bojovať proti klimatickým zmenám a hájiť biologickú to znamená, keď hovoríme o pľúcach planéty. Ale to nemôžeme robiť sami. Musíme sa dohodnúť, musíme vyvážať, ale nie produkty, ale normy a na to slúžia dohody takéhoto druhu. Ďakujem pekne. Na jednu minútu nasleduje pani Rís. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Nemyslím si, že z podstaty dohoda Mercosur je v rozpore s našimi klimatickými cieľmi, aby som tu parafrazovala, čo spomínal kolega. A myslím, že musíme sa pozrieť na tie detaily, kým bude parlament môcť dať zelenú tejto dohode. Mám len dve, dva body v tejto minúte, ktorú mám k dispozícii. Naši farmári musia byť lepšie chránení a globálne náš polnohospodársky model musí byť chránený E, tá dohoda destabilizuje odvetvie hovedzieho dobytka a cukru. Čo sa týka klímy, e, ide tu o e, vlastne vzťah voči Bolsonárovi, kde dochádza v Brazílii k ťažbe v amazonskom pralese Amazon. To je 10 rokov svetových emisí CO2. Prakticky teda robíme čo, pán Hogan, čo dnes hovoríme na Margo Parískej dohody a videli sme to aj v Paríži. Business as usual, už to takto nejde. Ďakujem. A teraz dostane slovo kolega Hojsling na jednu minútu. Keď chceme mať Green Deal nemôžeme prijať túto dohodu, to eh, nejde. Mandát prichádza z minulého storočia, toto už nie je vhodné do aktuálnej doby. Eh, stará dohoda eh, hovedzie meso, soja proti, teda za stroje a tak ďalej. No, takže by sme mali trvať na nových rokovaniach a teraz tam máme tú kapitolu o trvalej udržateľnosti a kapitolu ekológie, ale keď to celé nie je Eh, podložené sankciami, potom to predsa eh, mm, nebude fungovať. Vieme, aký eh, je politik, aký je človek pán Bolsonaro s týmto neofašistom. Predsa nechceme robiť politiku, veď sa ani netají tým, že chce uklčovať perales. Netají sa tým, že parížsky dohovor chce hodiť do koša. S týmto uzatvárame nejaký deal, takže sa pýtam, či sa Európska únia ešte naozaj považuje za serióznu, pokiaľ ide o ľudské práva. Pán komisár, rovnaké normy nemôžeme ich mať, keď poľnohospodárom predpisujeme všeličo a zároveň dovážame z krajiny, kde poľnohospodárske normy e, um, stoja za nič, 100 e, pesticídov je tam pripustených, ktoré sú v Európe zakázané. Takže prosím, nerobte takéto veci s našimi poľnohospodármi. Ďakujem pekne, kolega Bej, na jednu minútu. Vážené a kolegovia, tu sa preukazujú zase dogmy EÚ e, a tvári sa EÚ, že chráni e, životné prostredie, ale nie je tomu tak. Je to ten paradox nekoherentnosti EÚ na jednej strane, ochota, vôľa podriadiť e, priemysel a polnohospodárstvo stále náročnejším normám, drahším normám a na druhej strane logika voľného obchodu bez colných poplatkov, bez regulácií, bez ochrany. Tento paradox vychádza z veľkej ilúzie, ideologickej, naivnej a síce že ostatné veľmoci nás budú následovať, že sa prispôsobia našim normám. Určite to tak nebude. Oni z toho vyťažia na nelegálnu a neferovú hospodárskú súťaž my obmedzujeme konkurencieschopnosť našich firiem, našich farmárov a odmietame ich chrániť, takže ich v podstate zabijame. My sme najlepším e, v ekológii, máme iba 16 emisí e, CO2 a naopak Čína, ktorá má stále vyššie emisie. Treba relokalizovať ľudské aktivity, treba chrániť životné prostredie a chrániť našu ekonomiku. Ďakujem. Poprosím vás, aby ste sa nesnažili krátky rečnícky čas, ktorý ste dostali, e, vykompenzovať príliš rýchlým čítaním, lebo je to problém pre tlmočníkov. E, pani kolegyňa Stegrud na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Samozrejme, budeme hlasovať za dohodu Mercosur. Ale teraz všetci hovoria o európskom e, Green Deal. Má sa zmeniť legislatíva, má sa zmeniť naše správanie. Odkaz je, že Európa má byť e, prvom, prvým e, neutrálnym, klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. S tým nemám problém, keby sa nehovorilo, keby sa niekedy hovorilo aj o dôsledkoch a faktoch. Stále sa hovorí iba o výhodách. Ale aké náklady s tým budú spojené? Vyššia cena ropy, menej sa bude investovať do e, sociálneho štátu, bude nižšia konkurencieschopnosť a je to gigantický projekt, napríklad zavedenie Carbon Border Tax. My síce vieme, že s najväčšou pravdepodobnosťou do, e, speje to k obchodným konfliktom a zníži sa uh, globálny obchod a aj globálny blahobyt. A potom to bude naozaj dôvod na zmenu klímy. Máme, mali by sme staviť na inováciu, na rozvoj technológie a mm. jadrovú energiu. Ďakujem. Dankeschön. Nasleduje kolega Wallace na jednu minútu. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Uh, pán komisár Hogan, dohoda prioritizuje nadnárodné spoločnosti a investorov na úkor pracovníkov a farmárov. E, európsky farmári budú musieť konkurovať dovozu veľkých firieb z krajín Mercosuru, ktoré používajú pesticídy, antibiotika a hormóny, z ktorých mnohé sú zakázané v Európskej únii. Zelená dohoda hovorí, že európsky farmári sú kľúčoví pre transformáciu a E, ide o posilnenie snahy farmárov riešiť e, zmenu klímy a zároveň zabezpečiť slušné životné podmienky pre týchto ľudí. Ako s, tým, ako s týmto môže byť v súlade dohoda s Mercosurom, keď Argentína, Brazília a Uruguay blokujú pro pokrok na COP20, zablokovali pokrok na COP29. Uh, e, hovoríte o tom, že tie súčasné E, neudržateľné aktivity by nemali e, pokračovať a e, že by sa malo zamedziť požiarom, ale vidíme, ako to vyzerá s požiarmi v amazonskom pralese dnes. Ďakujem. Nasleduje pani kolegyňa Schmidt-Bauer na minútu 30. Ďakujem pekne. Moderná Eh, ekonomika, moderné poľnohospodárstvo potrebuje eh, mať dobré normy, ktoré umožnia eh, dobre žiť aj našim rodinám v Európe zaoberajúcim sa poľnohospodárstvom. A pokiaľ ide o Green Deal, kladem si otázku, či táto diplomatia, diplomacia bude platiť aj na našich obchodných partnerov, ako sa zabezpečí, aby sa to nemeralo dvojakým metrom keď chceme berať Green Deal vážne, musia dovozy z tretich štátov um, podliehať rovnakým prísnym ekologickým kritériám. A tam máme veľké obavy, pokiaľ ide o normy, uh, o um, podmienky uplatňované v um, poľnohospodárstve. Chyba mi prístup realisticky napríklad realizovateľnej e, stratégie bielkovín. Bude také niečo aj v Green Deal, hovorím o dovozoch soje. Musia krmiva e, byť prevážané letecky cez Atlantický oceán. Musíme e, umožniť našim spotrebiteľom, aby sa pri nákupe rozhodol za domáce produkty produkty. My sa zasadzujeme za ochranu klímy eh, a už eh, robíme veľa ako poľnohospodárka eh, z Rakúska. Potrebujeme, pán komisár, na toto rámcové podmienky, plánovanú stabilitu a kompenzáciu našich služieb v prospech všetkých. Čiže ide tu o udržanie jednej celej profesnej skupiny. Ďakujem pekne. Pán, koleg, pán kolega Danty na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Zelení dnes nenavrhujú všeobecnú rozpravu o kompatibilite nového zeleného dílu a s obchodnými dohodmi, ale s, priamo s dohodou Mercosuru. My e, produkujeme 9 emisí a krajiny Mercosuru 3,5. A treba zohľadniť e, hustotu osídlenia a aká plocha je pokrytá lesmi. E, kapitola o životnom prostredí podľa mňa je v tejto zmluve najlepšou zárukou ochrany životného prostredia, boja proti odlesňovaniu a aj zárukou splnenia záväzkov, ktoré vlády týchto krajín e, prijali e, v rámci COP25. Kolegyňa a kolegovia, možno máme pochybnosti o tejto zmluve, všetci máme tie pochybnosti, ale myslím, že e, argumentácia kolegov zo strany zelených je nekonzistentná. Ďakujem. Kolega Keller na jednu minútu. Ja by som e, vás, pán Hogan, chcel privítať a poblahoželať vám k zvoleniu do funkcie. Toto bude veľká výzva pre Európu v kontexte globálneho ozeleňovania musíme chrániť nielen našu agendu ekologickú u nás, ale aj na celom svete. Zároveň podpisujeme dohodu s Brazíliou, Uruguayom, Paragajom a Argentínou, dohodu, ktorá zničí veľké časti amazonského pra, pra, pralesa a zníži biodiverzitu na svete. Európa nie je dostatočne dôsledná, pokiaľ ide o boj proti zmenám klímy. A táto dohoda s Mercosurom podkopáva všetko, za čo sa staviame, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Takže táto zelená dohoda podkopáva e, všetky princípy, o ktoré sa snažíme v Európe a podkopáva aj naše poľnohospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje pán kolega Holmgren na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Včera u nás vo Švedsku vláda skonštatovala vďaka švedskej strane zelených, že politika, všetky oblasti politiky musia byť v súlade s klimatickými cieľmi. To by mala byť samozrejmosť aj v EÚ najmä čo sa týka dohôd o voľnom obchode, ktoré sú vynikajúcim prostriedkom, ako ovplyvniť klimatickú politiku aj v iných krajinách. To je určite najlepší spôsob, aj keď e, možno nie na, na jediný spôsob, ako ho ovplyvniť. EÚ by možno ani nemala obchodovať s krajinami, ktoré sa nepridávajú, nepodpísali Parížskú dohodu. Ja som s radosťou konču, počul, ako iní politici z iných politických skupín hovorili o zmene správania, pokiaľ ide o klímu. A naozaj sa to musí realizovať vo všetkých oblastiach, aby to neostali iba prázdne slova. Máme pred sebou e, historické obdobie 5 posledných rokov, ak to máme ešte zvládnuť, e, pripraviť sa na tú zmenu. Ďakujem pekne. Nasleduje pán kolega Rose na minútu. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Minulý týždeň pán e, Timmermans predstavil parlamentu e, tento e, Green Deal. A tu je aj táto stratégia z farmy na tanier. V Európskej únii už sa nechovajú chôr včera v eh, klietkách. Je eh, potrebné eh, investovať v, z Mercosura, ale nám bude prichádzať jedlo na tanier, ktoré nepodlieha pravidlám, ktoré platia u nás. Niektoré krajiny e, vyrábajúce autá v EÚ môžu využiť túto e, e, dohodu a mm, zároveň krajiny ako Holandsko s veľkým podielom poľnohospodárstva budú mať dočinenia s nekalou hospodárskou súčasťou, čiže túto politiku musíme si dobre premyslieť. Nasleduje pán kolega Jarubos na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nachádzame sa pred veľkou dilemou. Na jednej strane má obchodná dohoda znamená 19 miliard HDP a očakáva sa, že sa vygeneruje 88 miliard eur v rámci obchodovania s tovarmi a 44 v rámci obchodovania so službami, ale zároveň sa hovorí o tom, že to môže znamenať odlesňovanie, stratu um, biodiverzity v amazonských pralesoch, ktoré sa stávajú obeťami požiarov eh, sú kočované, aby sa získal priestor na chov dobytka. Táto dohoda sa má využiť na to, aby sa tu presadili normy, ktoré vyplývajú z Parížského dohovoru, aby sa eh, ochránil amazonský prales. Môže to eh, znamenať aj nárast emisí kvôli doprave. Dohoda z Mercosurom má dosiahnuť to, aby naši partneri začali využívať takú mieru pesticídov a chemikálie, ktoré stanoví náš nový Green Deal, alebo to bude znamenať rovnaké e, normy pre dobré životné podmienky pre zvieratá, ktoré máme už tu teraz v Európe. Európske banky už teraz investujú milióny a juhoamerické banky mnohé kritéria nesplňajú, nemáme tam vyvážené poľnohospodárstvo. Môžeme uplatniť aj iný prístup. Najprv splň splniť normy a potom dohoda, tak ako je to pri krajinách, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Takže najprv by sme si mali overiť, či sú tieto normy plnené, až potom uzavrieť dohodu. Ďakujem pekne. Kolega Zídl na jednu minútu. Vážená pani predsednička, dohoda o voľnom obchode s Mercosurom by európsky trh poľnohospodárskych produktov um, ešte viac otvorila pre Európu. Brazília môže vyrábať veľmi výhodne a mohla by tak rozšíriť svoje vývozy a zväčšiť výrobu, ale malo by to fatálne dôsledky pre európsky vnútorný e, trh. Došlo by e, e, k masi, teda k znečisťovaniu a priam zaplaveniu Európy, jedny, ktoré sú u nás zakázané, normy uplatňované na ochranu rastlín a prichové zvierat nemajú s našimi normami nič spoločné. Okrem toho sa tam získavajú nové poľnohospodárske plochy praktikami ako kočovanie, vypaľovanie pralesa. Musíme sa postarať o to, aby takéto dohovory eh, nezhoršovali eh, mm, situáciu motiváciu našich obyvateľov. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Vaud na jednu minútu. Ďakujem. E, slúbili ste parlamentu radikálny Green Deal a európsky občania takisto dostali tento sľub. Ak to však má niečo znamenať, tento Green Deal musí pokrývať všetky aspekty legislatívy, všetky jednotlivé dohody, obchodné dohody, nielen Mercosur. Komisár my máme lepšiu pozíciu ešte kým podpíšeme ako akúkoľvek zmluvu. Parížské ciele musia byť dôležitejšie než hovedzie meso a jeho dovoz. Musíme využívať nové obchodné dohody na presadzovanie silnej environmentálnej legislatívy, demokratické zábezpeky a e, princípy dobrej správy a správneho štátu. Ide o ochranu amazonského pralesa ak chceme mať ako prioritu e, životné prostredie, musíme prísť s konkrétnymi opatreniami. Obchodné dohody sú dobré, ale naliehavé klimatické problémy musia byť našou prioritou. Ďakujem. Next... Ďakujem. Nasleduje kolegyňa Wiener na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, keď ste si vypočuli slova predrečníkov, musíte si asi povedať zjavne, Európa nechce dohovor Mercosura. To z dobrých dôvodov. Morálna nevyhnutnosť a tá povinnosť, ktorú by ste vy teraz mali pociťovať ako hlas Európy, aby ste odložili ad acta tento Mercosur dohovor. Keď už si len prečítame nadpis a síce kompatibilita e, medzi Európskym Green Dealom a Mercosurom. No táto neexistuje z rôznych dôvodov, ani pri ochrane klímy, ani pri e, pomoci malým poľnohospodárom, ani pri dovozoch soje, ani pri e, výmene potravín za staré auta. Pre koho sme tu? Sme tu pre ľudí, pre malých poľnohospodárov, alebo budeme naďalej podporovať len veľké koncerny? Ďakujem pekne. Nasleduje pani Kola Osterlej na minútu 30. Ďakujem pani predsedajúca. Vážený pán komisár, kolegyňa a kolegovia, naša obchodná výmena, náš dovoz, nesme byť brzdou v boji, ktorú, ktorý spoločne vedieme proti zmene klímy. Dohoda Mercosur otvára naše trhy, odbúrava naše práva ehm, na ehm, import, 90 ehm, Eh, produktov, ktoré sa dovážajú z Mercosuru. My sme sa zaviazali ku uhlíkovej neutralite v roku 2050. Musíme ďalej znižovať emisie CO2. A nemôžeme trestať eh, našich eh, podnikateľov, naše firmy tým, že budeme dovážať bezcelne produkty, ktoré nemusia tieto podmienky splňať. Potrebujeme jednoduché, komplexné pravidlá uplatniteľné všade. Treba odmietnúť neférovú konkurenciu. Ako môžeme odôvodniť to, že našim eh, pestovateľom eh, prisudzujeme stále eh, prísnejšie normy, ktoré potom nemusia rešpektovať tých, ktorých produkty dovážame. Máme takisto otázky sanitárnych noriem, zdravotných noriem. Naši polnohospodári si zaslúhujú trh so spravodlivými pravidlami. A Musíme mať trvalo udržateľný manažment zdrojov. Musíme mať záväzné klauzuly v našich dohodách o voľnom obchode, rešpektujúc Parížskú dohodu o klíme a ochrane lesov, ako sme to spomínali, keď sme mali rozpravu o amazonskom pralese. Pred pár dňami predsednička komisie Ursula von der Leyen v rámci Green Dealu e, navrhla niekoľko veľmi záväzných predpisov, ktoré by nás mali viesť aj v budúcnosti. Ďakujem, pani kolegyňa Arena Minúta. Ďakujem. Komisia predložila svoje ambície v klimatickej oblasti svojim Green Dealom a ja to vítam, ale zároveň táto istá komisia ako dokáže ulovodniť podpis dohody, ako je táto generáciou stará pred 20 rokmi to bolo vyrokované. Ako môžeme pokračovať v business as usual? Táto dohoda bude mať vplyv nielen na klímu a odlesňovanie, ale aj na pôvodné obyvateľstvo, na biodiverzitu, ľudské práva. A je tam kapitola o udržateľnom rozvoji, kde má byť Eh, garantia, garancia pre udržateľný rozvoj. Ale nie je tomu tak. Buďme koherentní, buďme úprimní. Prečo táto kapitola o udržateľnom rozvoji je vylúčená z mechanizmu uh, usporiadania sporov medzi štátmi? Predsa to musí byť súčasťou celej obchodnej dohody. A zrazu pokiaľ ide ľudské práva alebo eh, právo na udržateľný rozvoj, tak nie je možné využiť tento mechanizmus Takže treba si prečítať to, čo uh, hovorí, hovorí v Davose. Musíme byť zodpovední environmentálne aj sociálne. Takže pán komisár a pani predstaviteľka rady, Chcem, aby ste boli menej ideologickí, čo sa týka obchodných dohod, aby ste rešpektovali to, čo dnes robia firmy vo veci životného prostredia. Ďakujem. Next, uh, Nasleduje kolega Paet na jednu minútu. Ďakujem. E, e, v dobe geopolitických zmien, obchodných vojen a nebezpečenstva zmeny svetového usporiadania je e, obchodná dohoda cestou k medzinárodnému obchodu a otvára to veľký ekonomický potenciál. Na druhej strane sú tu výzvy zmien klímy a zhoršovania životného prostredia. To vyžaduje globálnu odpoveď. S každou dohodou Európska únia zvyšuje svoje úsilie plniť svoje záväzky v oblasti životného prostredia. Dohoda s Mercosurom nie je výnimkou. Je tam kapitola, ktorá to potvrdzuje a zavezuje Brazíliu, Paraguaj, Uruguay, Argentínu na dodržiavanie e, toho, čo sa dohodlo v Paríži. Ďakujem kolega, kolegyňa O'Sullivan na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Vítajte, pán komisár Hogan. Som veľmi rada, že táto rozpráva dnes prebieha. Veľmi e, často sa nám nedarí zlepšovať svet prostredníctvom obchodných politík, skôr ustupujeme od svojich ideálov v záujme zisku a lacných produktov. Zmluva s Mercosurom môže byť ťažko kompatibilná so zelenou zmluvou. Budú sa prevážať cez polovicu sveta e, tony e, hovedzieho mesa. Ako to môže byť kompatibilné s čistou a bezpečnou budúcnosťou pre nás, pre všetkých. Hovoríme o obehovom hospodárstve a udržateľnom polnohospodárstve a e, udržateľnom polnohospodárstve a obehovom hospodárstve a chceme dovážať e, také kvantá e, hovedzieho mesa. Ide aj o zachovanie a ochranu práv pracujúcich v Južnej Amerike aj tu. To spôsobí chaos v, európske, v európskom polnohospodárstve. Írsky farmári už dnes čelia nepriateľným nízkym cenám. Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje kolegyňa Virkunene na minútu 30. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovoríme tu o tom, do akej miery je dohoda o voľnom obchode s krajinami Mercosuru zlučiteľná so zeleným dílom. Myslím si, že je jasne zlučiteľná a je súčasťou Green Dealu. V Green Deale sa zdôrazňuje klimatická environmentálna politika a ide tam o, o postupné dosiahnutie dosiahnutie e, uhlíkovej neutrality. Obsahuje ale aj sociálne, ekologické indikátory. My mali by sme e, mať aj sociálno-ekonomické e, ciele v EÚ v rámci našich obchodných politik. Nepostačuje len klimatická neutralita v EÚ. Mhm. Potrebujeme, aby ju dosiahli aj iné krajiny na svete, pretože náš podiel predstavuje len 10 To znamená, že tieto obchodné eh, politiky majú eh, veľké taký e, význam, aby sa zaviazali e, aj ostatné časti e, sveta. V Madride rokovanie nebolo úspešné, musíme sa snažiť USA, Indiu, Čínu do dohovoru zapojiť. Všetky dohovory obchodné by mali mať aj kapitolu o ekologickej udržateľnosti a tiež aj kontrolu, ako sa dodržiava. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Nasleduje kolegyňa Karvaliáš na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. V tejto dobe, e, v ktorej e, žijeme, e, nemôžeme vychádzať z protekcionistických opatrení. Obchodné Dohody sú príležitosťou na zvýšenie obchodnej výmeny a vytváranie pracovných miest a zároveň je to príležitosť na dialog so zvyškom sveta bez ohľadu na to, aké sú rôzne praxe e, udržateľného rozvoja. Ide tu o dialog o ľudských právach, e, dobrých životných podmienkach e, zvierat, spravodlivých obchodných praktík, sú to ciele, ktoré v každom prípade sú globálne a politické záväzky v dohode s Mercosurom, najmä implementácia Parížskej dohody a plnenie ambientálnych, eh, environmentálnych eh, dohôd, pokiaľ ide o faunu a flóru, ktorá je ohrozená. Toto sú veľmi dôležité signály. Nemôžu to byť eh, však len retorické cvičenia. Je zásadné a kľúčové, aby Európska únia aplikovala všetky kontrolné nástroje a zakročila proti akémukoľvek neplneniu pravidiel a e, a proti činnostiam, ktoré nie sú kompatibilné s našimi ekologickými záväzkami. Ďakujem pekne, kolegyňa Deparné Krunenbeck na jednu minútu. Pani predsednička, pán Hogan, v ekologickej kríze, v ktorej sa momentálne nachádza ľudstvo, máme my EU súhlasiť s dohovorom, ktorého vysloveným cieľom je e, ďalej podporovať obchodovanie s e, hovedzím mesom a so sojou. E, je pred predsa logické, že tým ešte viac urýchlíme ničenie amazonského pralesa. Pán Poznáro to predsa povedal svojho času aj na kop. Jeho nezaujíma e, ochrana klímy. On chce e, mať dobré príležitosti na biznis. E, o čo tu ide? Ide tu aj o stratu biodiverzity. Amazonský prales je oblasťou, kde je najväčšia biodiverzita. 50 tisíc rastlín, 4 tisíc len živočíchov, eh, ktoré tam žijú. Každý štvrtý živočích žije v ekosystéme Amazonky v celosvetovom meradle. Je predsa v našom záujme sa zasadzovať za globálnu ochranu a teda tento dohovor v aktuálnej podobe e, podkopáva tieto ekologické ciele. Ďakujem pekne. Nasleduje pani kolegyňa Kumpula na 3 na 1 minútu. Nie, prepačte, vynechala som pána Didiera, takže nech sa páči pán Didier. Pani predsedajúca, existujú politické inkoherentnosti a európsky občania to právom nechcú podporovať. Naša dohoda s partnermi Argentína, Brazília, Uruguay, Paraguay žiaľ je práve toho veľmi dobrým príkladom. V čase, kedy Európa slúbuje, že sa bude inovovať ekologicky, tu otvárame dvere dovozom z krajín, ktoré nerešpektujú tieto environmentálne pravidlá. Je to absolútne netransparentné. Ako môžeme autori- povoliť krajinám Južnej Ameriky zaplaviť európske trhy potravinovými produktami, ktoré obsahujú látky zakázané našim vlastným polnohospodárom. A, pros, a je to ešte aj veľký sociálny plán a Európsky parlament musí odmietnúť by toho komple, komplicom. Ako chcete ľuďom povedať? Ako chcete chovateľom hovec, hovecieho dobytka, ktorí už sú v kríze, ako im chcete povedať, že každoročne príde 100 mil, 100 tisíc tón z Južnej Ameriky, ktoré sú pestované, eh, chované s antibiotikami. Budú v eh, našich supermarketoch priemerné produkty priemernej kvality, ktoré ohrozujú naše zdravie, zdravie detí a ohrozujú rodinné firmy, ktoré každý deň bojujú o svoje prežitie a o zaručenie potravinovej bezpečnosti. Vzhľadom na tieto zákulisné dohody musíme jasne povedať zodpovedne a v dobrej viere. Musíme eh, prestať byť naivní, čo sa týka globalizácie. Môj odkaz je jasný. Je najvyšší čas pre nás, Európanov, aby sme sa stali vládcami vlastného osudu. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz je na rade pani eh, kolegyňa Kumpula na tri. Eh, pani predsedajúca, otázka je, či Green Deal a dohoda s Mercosurom sú kompatibilné. V dohodou s Mercosurom sú ustanovenia, že tieto krajiny musia plniť parížské ciele, ale je to v kapitole o udržateľnom rozvoji. A nepodlieha to obchodným sankciám. Ak sa tá dohoda ratifikuje tak, ako je, tak v podstate e, Brazília, e, keď nebude dodržiavať e, pravidlá nulovej uhlíkovej stopy a deforestácie, tak v podstate nebude žiadnym spôsobom postihnutá. Vieme, aký je postoj Brazílie. Videli sme to minulý týždeň na COP25 Dodržiavanie Parížskej dohody by malo byť s kľúčovým prvkom všetkých nových obchodných dohôd. A to by mohlo viesť aj k možnosti uvaliť obchodné sankcie. Európsky parlament by mal požadovať, že ako podmienka na ratifikáciu bude eh, dodržiavanie a zaviazanie sa na dodržiavanie parížských cieľov a potom dúfam, že takéto dohody budú progresívnym nástrojom na boj proti zmenám klímy. A teraz pán Polčák, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Áno, táto rozprava ukazuje, aké sú tie úzke miesta tejto dohody, ale držme sa faktov. Poprvé, je dôležité, že krajiny Mercosuru a Európska únia podpísali Parískú klimatickú dohodu a Brazília predstavuje kľúčovú krajinu z hľadiska problematiky odlesňovania. Čo sa stane, ak sa s Brazíliou nebudeme vedieť dohodnúť? Ja som spravodajca Komisie eh, pre posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov. Chcem vyzvať aj kolegov zelených, aby sa zapojili do riešenia tejto témy a hľadali sme riešenie, ako Brazíliu pozitívne angažovať v tomto probléme odlesňovania. Po druhé, dohoda Mercosur EU obsahuje kapitolu o obchode a udržiteľnom rozvoji pri posilňovaní investičných vzťahov. Tu sa hovorí, že sa bude plne rešpektovať životné prostredie a riešiť otázky ako udržateľné hospodárstvo a ochrana lesov. Držme sa prosím faktov. Toto v tej dohode je napísané a je to dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. následuje pani kolegyňa Rodriguez Piniero. Ďakujem pekne, pani predsednička. Blahoželám, pán komisár Hogan. Európska únia eh, emituje trikrát viac skleníkových plynov ako Mercosur ale sme svetovými lídrami v boji proti klimatickým zmenám. Záväzok stať sa prvým klimaticky neutrálnym regiónom v roku 2050 je toho dobrým dôkazom, ale to nepostačuje. Je dôležitý záväzok a zapojenie sa všetkých, lebo atmosféra nepozná hranice a preto je veľmi dôležitá dohoda medzi EÚ a Mercosurom s ambicióznou kapitolou o trvalo o udržateľnom rozvoji, ktorá by bola právne záväzná a naozaj sný záväzok, že sa bude implementovať Parížský dohovor o klimatických zmenách a že ak e, plnený nebude, že e, padnú obchodné e, referencie. Brazília sa zaviaže, že zastaví nelegálne odlesňovanie, obmedzi svoje emisie e, skleníkových plynov do roku 2030 o 43 v porovnaní s úrovňou z 2005. A toto je možné vďaka dohode. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, musíme zabezpečiť, že e, tieto veci budú splnené a Európsky parlament tu bude zohrávať dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. Prepačte, že som eh, vás prerušil. Naozaj musíme parlamentné skupiny požiadať o, o pridelenie dlhšieho rečníckého času. Nasleduje pani eh, kolegyňa Spiraky na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. E, Bez osporu dohovor medzi EÚ a Mercosurom je veľmi dôležitý a e, má ekonomické e, výhody pre milióny spotrebiteľov, ktorých sa týka a zniží aj cla, ale je to predovšetkým veľmi provokatívny dohovor. Dôvod, prečo to hovorím, to je najmä environmentálna e, charakteristika produktov, ktoré sa budú dostávať do Európy. Pán komisár Hogan, je veľmi dôležité, aby sme e, zabezpečili e, istotu pre našich, pre našich občanov a pre poľnohospodárov, že tieto produkty, ktoré budú dovážané do Európy, budú splňať naše environmentálne normy, európske, európske štandardy Samozrejme, tieto krajiny nám e, môžu tiež e, pomôcť naše, dosiahnuť naše vysoké ciele, pokiaľ ide